Good afternoon. Dobré popoludne, kolegovia. Dovolte, aby som vás privítala na popoludnejšom zasadaní. Volám sa Dita Charanzová, som podpredsedničkou parlamentu a mám na starosti aj vzťahy s národnými parlamentmi. Takže vítam vás srdečne a je mi veľkou cťou, že môžem byť spolu predsedničkou popoludnejšej diskusie. Som naozaj veľmi šťastná, že tu môžem privítať aj pána Gordana Marasa, predsedu e, výboru pre medziparlamentné vzťahy z Chorvátska. Ako viete, zameriavame sa na tu, tú na zručnosti a pracovné sa pre inkluzívny rast. Čo sa môžeme naučiť zo skúseností tých druhých? Ako viete, rozvoj zručnosti a prispôsobiteľnosť pracovnej si hlavne vo svetle digitalizácie ekonomiky sú už dlho prioritou Európskej únie aj prioritou Európskeho parlamentu. Počas posledného volebného obdobia parlament prijal viacero uznesení, ktoré sa týkajú zvyšovania konkurencie trhu práce alebo nové zručnosti pre Európu. A toto všetko sa týka aj zlepšovania zručností do života a zvyšovania vzdelávania a kvalifikácie a aj celoživotného vzdelávania. Samozrejme, všetci vieme, že vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie sú vo väčšine prípadov národnou kompetenciou a preto si myslím, že je mimoriadne dôležité, aby Európsky parlament a iné európske inštitúcie si vypočuli eh, názory členov národných parlamentov tak, aby naše európske politiky boli e, doplnkové, aby sme mali národnáhšie plány, aby sme vás e, podporili tam, kde to treba v tomto meniacom sa svete. Takže s touto e, stručnou poznámkou e, by som teraz chcela odovzdať slovo môjmu kolegovi pánovi Marasovi. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička Charanzová. E, vážení kolegovia z európskych krajín, členovia Európskeho parlamentu, dúfam, že budeme mať dnes plodnú diskusiu o tejto veľmi dôležitej téme. Myslím si, že všetci vedia, že zručnosti a pracovné miesta sú veľmi dôležitou témou pre budúcnosť Európskej únie. A je mi cťou, že môžem predstaviť prvého rečníka e, z Európskej komisie. Je to riaditeľstvo pre pracovné miesta, pán Nikola Šmit. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vážený poslanci a poslankyne zručnosti hrajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní inkluzívneho rastu v kontexte e, zeleného a digitálneho prechodu. Musím povedať, že e, toto zaslanie prichádza vo veľmi dôležitej chvíli, pretože dnes ráno komisia schválila e, istý počet dôležitých stratégií sú to stratégie pre digitálny rozvoj v Európe, je to biela kniha o umelej inteligencii a dokument o údajoch, o dátach, takže toto je naozaj tá pravá chvíľa na to, aby sme hovorili o zručnostiach, pretože vo všetkých týchto veľmi dôležitých oblastiach sú zručnosti veľmi dôležité. Budeme úspešní len vtedy v oblasti digitálnej transformácie, keď sa nám podarí pripraviť ľudí na túto digitálnu revolúciu. Vy ste si vybrali naozaj správnu tému v správnej chvíli a preto Takisto veľmi pracujeme na tejto digitálnej transformácii. Chceli by sme posilniť agendu pre zúčastní hneď na začiatku mandátu tejto komisie dôležitosť rozvoja zručností sa odráža aj v tom, že je to prvý princíp európskeho piliera sociálnych práv. Európa čeli eh, nedostatkom eh, v požadovaných zručnostiach a isté obyvateľov sa nemá dostatočnú gramotnosť a eh, dvakrát toľko ľudí bojuje s digitálnymi zručnosťami. Viac ako 90 pracovníc si vyžaduje istú úroveň digitálnych zručností, ako aj účasť e, spoločnosti ako taká. Robotizácia, umelá inteligencia, elektronické služby. To všetko si vyžaduje pracovnú silu s relevantnými zručnosťami a pritom podľa digitálnej ekonomiky eh, a indexu eh, ekonomiky komisie 43% obyvateľstva EÚ nemalo dostatočnú úroveň digitálnych zručností a 17% nemalo vôbec nejakú úroveň digitálnych zručností dospelí bez týchto zručností sú ohrození nezamestnanosťou a v roku 2002 až 2016 e, klesla zamestnanosť dospelých e, až o 10 ale ľuďom nehrozí len nezamestnanosť, ale nebudú mať tieto digitálne zručnosti a potom e, nebudú byť schopní ani fungovať v každodennom živote, keď eh, budú potrebné napríklad zdravotnícke služby alebo budú chcieť nakupovať online. Toto bude mať ekonomické, sociálne eh, dôsledky. Potrebujeme investovať do týchto zručností, aby sme zostali eh, konkurencieschopní. Umelá inteligencia a nulová uhlíková ekonomika si budú vyžadovať aktivity vo všetkých ekonomických sektoroch. Od podhospodárstva až po priemysel o služby treba rozvíjať nové digitálne zručnosti a viac ako polovica pracovnej síly bude musieť byť prekvalifikovaná v nasledujúcich rokoch. Toto je naozaj ťažká úloha aj pre malé a stredné podniky, pretože aj na nich vplýva táto digitálna transformácia 79 malých a stredných podnikov jasne eh, povedali, že potrebujú aspoň základné digitálne zručnosti a je veľký problém pre nich rekvalifikovať svoju pracovnú silu, pretože si to vyžaduje obrovské finančné náklady, takže vidíme, že eh, je to veľký problém jedno pracovné miesto na celý život to už nie je realita. Ľudia budú musieť niekoľkokrát za život zmeniť svoje povolanie alebo pracovné miesto. To znamená, že náš trh práce charakterizuje vysoká mobilita a aby sa mobilita stala príležitosťou pre všetkých, musíme sa postarať o to, aby ľudia sa cítili aj bezpečne. A bezpečnosť znamená, že ich pri prechode z jedného pracovného miesta na druhé budú, budeme sprevádzať. E, dôležitou otázkou sú zručnosti, ďalšou dôležitou otázkou je príjem a po tretie potrebujú aj nejaké usmernenie. Je totiž to jednoduché niekomu povedať, že musíte zmeniť miesto, musíte mať lepšie zručnosti alebo potrebujete rekvalifikáciu alebo zvýšenie kvalifikácie, čokoľvek, ale e, ľudia potrebujú usmernenie, nestačí im to len povedať. Aby sa to dal všetko rieši, potrebujeme agendu pre zručnosti. Jednotlivé sa dostáva do centra pozornosti, pričom sa e, zdôrazňuje zodpovednosť každého jednotlivca. Treba posilniť túto zručnostnú agendu, musíme to urobiť na európskej úrovni, ale predovšetkým to musíme urobiť spolu s členskými štátmi a hlavne aj e, s podnikmi a E, so sociálnymi partnermi. Oznámenie e, v tomto zmysle bude prijaté v marci. Aktualizovaná agenda pre zručnosti má tri hlavné ciele. Poprvé, e, posilnenie možností a schopností pracujúcich. Po druhé, poskytnúť možnosti zo strany podnikateľov a firiem, e, aby mohli sa rekvalifikovať alebo zvýšiť svoju kvalifikáciu. To znamená poskytnúť im aj e, finančné stimuly a po tretie, potrebujeme vykonať e, kľúčové aktivity tak, aby došlo k potrebným zmenám. A keď hovoríme o zmenách, tak musíme pracovať aj na zmýšľaní ľudí. Musíme im ukázať, že rekvalifikácia, zvyšovanie kvalifikácie to nie je obmedzenie, to je skutočná príležitosť pretože trh práce sa mení, pracovné prostredie sa mení a to si vyžaduje aj zmenu e, pracovného miesta. A to môže byť dobrá príležitosť pre ľudí, pretože e, tieto nové pracovné miesta možno nie sú také zložité, e, možno nie sú také komplikované ako tie predošlé. V marci pripravíme návrh aj pre odporúčanie, ktoré sa týka výchovy a vzdelávania a prepojí sa to na ekologický prechod. E, ďalej treba posilniť e, financovanie pre e, program Erasmus a treba posilniť aj odborné vzdelávanie. Musíme sa naozaj snažiť uh, podporiť e, rozvoj odborného vzdelávania. E, toto vzdelávanie by malo byť v súlade e, s potrebnými zručnosťami. Potrebujeme prognózy potrebných zručností budúcnosti a takisto potrebujeme, aby tieto informácie boli lepšie rozšírené v Európe. Väčšina ľudí pracuje na svojich e, zručnostiach a má aj e, životné skúsenosti, ale tieto skúsenosti často nie sú dostatočne uznané a nedajú sa e, dosť využiť. A to je rozmer, na ktorý sa musíme zamerať. Okrem toho treba zapojiť aj jednotlivcov do validačného procesu, do osobného coachingu a treba poskytnúť jednotlivcom finančnú pomoc pretože to môže zlepšiť uznávanie ich cenných zručnoční. A máme na to európske fondy, ktoré už môžeme teraz využiť na e, tieto účely. E, viaceré krajiny majú aj politiky e, pripravené práve pre rozvoj zručnosti a kvalifikácie. Niektoré krajiny už urobili reformu svojho odborného vzdelávania a kvalifikácie. Na záver by som chcel povedať, že e, treba uskutočniť e, efektívne aktivity na e, všetkých úrovniach. Európa musí investovať na európskej úrovni, ale aj na národnej úrovni. A komisia je ochotná pomôcť členským štátom, aby lepšie zamerali tieto investície a aby pracovali efektívne na primeranej stratégii pre rozvoj zručnosti. A naozaj dúfam, že počas diskusie si vezmete k srdcu všetky tieto veci, ktoré som vám povedal a že si to zoberte do svojich e, programov a parlamentov, e, pretože to je potrebné, aby všetko, čo sa my snažíme dosiahnuť v oblasti zručnosti, bolo úspešné. Ďakujem veľmi pekne, pán Schmidt. Som naozaj veľmi rád, že ste nás včera a dnes podporili vo výboroch. Ďakujem za váš príspevok. A teraz tu máme Meriu Kiloninu z Fínska. Je podpredsedničkou výboru eh, vo Fínskom parlamente. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem dámy a páni. E, v prvom rade sa chcem poďakovať organizátorom za to, že zorganizovali toto stretnutie a je mi naozaj potešením podeliť sa s vami o nápady z Fínska. Dúfam, že budú slúžiť ako dobrý východiskový bod pre ďalšiu diskusiu. Naozaj sa nachádzame počas, e, sa nachádzame v štvrtej priemyselnej revolúcii. Je to revolúcia ktorá je poznačená digitalizáciou, rastúcou globalizáciou a rozvojom zelených politik. Toto všetko sa pripravuje na boj proti klimatickým zvenám. Digitalizácia má e, zjednodušiť náš život, má vytvárať nové e, ponuky pracovných miest vo všetkých oblastiach života, aj v oblasti vzdelávania. Môžem povedať, že e, svet je teraz naša kombička. To znamená, že firmy môžu expandovať aj tie najmenšie na tie najväčšie trhy tzv. tradičné pracovné miesta budú pomaly miznúť a takto mnohí ľudia budú ohrození tým, že buď prídu o svoju súčasnú prácu, alebo nebudú mať vôbec žiadnu prácu. Kto bude ťažiť z týchto zmien, to závisí od ochoty a pripravenosti e, systémov a ochoty ľudí pomôcť iným zachovať si svoje zručnosti a vybudovať nové. Musíme sa pozrieť okolo seba veľmi pozorne, aby sme videli, čo sa deje v servise E, sektore e, služieb, e, v dopravnom sektore, stavebnom a tak ďalej. Čo treba zmeniť v našom školstve? Budú povolania, ale aké povolania? Je naše školstvo dostatočne flexibilné, je otvorené, je pripravené na aktivity? Sme my pripravení konať ako politici? Dúfam, že všetci ste mali aspoň čas na to, aby ste sa pozreli na domovskú stránku eh, fínskeho parlamentu a aby ste sa tam pozreli na správu o transformácii eh, spoločnosti. A tam je 100 eh, najsľubnejších technológií a 200 nových profesí. Je to správa, ktorá naozaj každému otvorí oči ukazuje, že keď príjmeme novú situáciu a poriadne otvoríme oči, tak zistíme, že mm, túto situáciu môžeme využiť vo svoj prospech. Situácia sa rozvíja e, rýchlo, ako ukázala táto e, správa. Technologické zmeny sa zrýchľujú každým rokom a nový výskum sa stáva zastaralý a mm, od našich politikov sa žiada, aby sa naozaj pozvali do budúcnosti, aby pripravili riešenia, ktoré zabezpečia trvalý vývoj funkčných vzdelávacích systémov, ktoré zodpovedajú potrebám sveta a aj potrebám trhu práce. Zvyčajne najťažšie je e, zmeniť rozmýšľanie ľudí. Ako politička musím povedať, že pre nás politikov je naozaj najťažšie zmeniť naše zmýšľanie. Vždy sme robili takéto veci. Prečo to teda treba zmeniť, keď sme to doteraz robili takto? Čo treba urobiť? A čo treba urobiť vo Fínsku? Potrebujeme kurzy, potrebujeme viac e, prispôsobených e, kurzov pre dospelých, ktorí nemajú dostatok zručností, ale aj pre ľudí v povolaniach, ktoré sú uprostred technologické revolúcie. Potrebujeme viac kurzov pre ženy, pre mužov, pre pracujúcich, ktorí potrebujú nové zručnosti. E, musíme zmeniť systém finančných stimulov tak, aby sa vzdelávanie využilo efektívnym a inteligentným spôsobom. Something new Potrebujeme niečo nové, čo nás privedie k novým výsledkom na pracovnom trhu, alebo bez toho, aby sme sa poobzerali, ehm, čo je vlastne potrebné a bez toho, aby sme sa spýtali predstaviteľov priemyslu, čo potrebujú oni. Musíme vybudovať silný mechanizmus, musíme vedieť anticipovať, ehm, predpokladať, aké, aké, ehm, aké politické opatrenia budú potrebné poradenstvo do budúcna, poradenstvo o pracovných miestach do budúcna potrebujeme istotne, potrebujeme vedieť ľuďom poradiť, potrebujeme, je, potrebujeme im dať informácie o vzdelávaní, napríklad o vzdelávaní online. Musíme vybudovať portál e, s takýmito informáciami napríklad. Potrebujeme Potrebujeme určite pomôcť a na všetkých úrovniach aj naši lídry musia byť na budúcnosť pripravení. Rovnako potrebujeme aj dlhšie obdobia pri tvorbe politík, vychádzajúc z analýz a prognóz s tým, že do celého procesu musia byť zapojení ďalší aktéry Musíme ďalej posilňovať um, inkluzívnosť našej spoločnosti. Nedávno vláda oznámila, že mení, um, mení teda um, vek povinnej školskej dochádzky na 18 rokov a tým chce tým, tým, tým, tým sa chce iným spôsobom zacieliť na um, na stredné školy. To nám umožní efektívnym spôsobom riešiť eh, nerovnosť, ktorá je spojená so vzdelávaním. Myslím si, že nastal správny čas alebo správne miesto, aby som svoj prejav ukončila. Hmm. Poučme sa jeden od druhého, diskutujme o našich skúsenostiach, aby sme nerobili všetci tie isté chyby. Vždy by sme sa totiž mali snažiť hľadať eh, úspešné príbehy a snažiť sa ich aspoň čiastočne skopírovať v našom každodennom živote. Prichádza budúcnosť, ale nebojte sa, treba aj základné veci a určite prežijeme všetky zmeny, ak sa dokážeme pozrieť dopredu, ak budeme, ak dokážeme konať spoločne v Európe a v našich členských štátoch. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kihonen. ďalším rečníkom je pán Ante Babič z chorvátskeho parlamentu. Um, je členom výboru pre sociálne otázky a pre dôchodkový systém. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Charanzová, um, vážený pán Maras. Um, ja by som rád prešiel teraz do chorvačiny, mojej materčiny. Je mi nesmiernou cťou, že môžem dnes e, vystúpiť na pôde Európskeho parlamentu. Rád e, by som hovoril o tom, ktoré, um, ktoré typy zamestnaní sú v súčasnosti dôležité aj z pohľadu perspektívy udržateľnosti. Pred nami stoja výzvy, výzvy, ktoré všetci dobre poznáme a tieto výzvy mali dosah eh, na mnohé aspekty nášho života, vrátanie, mm, vrátanie zamestnanosti, máme tu, máme tu nové technológie, robotiku, umelú inteligenciu. Toto všetko eh, mení, tieto všetky aspekty menia svet, v ktorom žijeme, Naša práca, zamestnanie, celý náš život prechádza veľkými zmenami v Európe aj v Chorvátsku. Mm, tento proces mm, vedie k, mm, k potrebe vysoko kvalifikovanej pracovnej sily naprieč sektormi. Moderný e, pracovný svet e, hľadá a potrebuje dodatočné zručnosti, vrátanie vrátanie digitálnych zručností a zručností, ktoré, zdô, ktoré zdôraznil pán Schmidt. Len, len um, inovatívna pracovná sila dokáže naštartovať potrebné procesy na, praco, na pracovnom trhu. Potre, preto potrebujeme príslušné vzdelávanie, potrebujeme investovať aj do zacielených um, politik pracovného trhu, potrebujeme vedieť reagovať na súčasné a budúce výzvy. Prvým krokom na tejto ceste je prispôsobenie vzdelávacích systémov, aby, aby do neho spadali aj profesie, ktoré sú žiadané na pracovnom trhu, ako aj tie, ktoré ktorý, ktoré budú potrebné do budúcna. Presne ako hovorila naša fínska kolegyňa. V tomto smere sú partnerstva a spolupráca nesmierne dôležité, pretože len úzkou spoluprácou medzi sociálnymi partnermi a, a zamestnávateľmi um, dokážeme, dokážeme postupovať v, v súčasnej situácii. Navyše, pokiaľ ide o, o ekonomický rast a potrebu prispôsobovania sa výzvam, tam je veľmi dôležité po, vedieť po poskytnúť celoživotné vzdelávanie a potrebné zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa dokázali prispôsobiť zmenám, ehm, pretože aj to môže pomôcť k lepšej konkurencieschopnosti a lepšej zamestnateľnosti u nás, e, u nás je situácia trošku fragmentovaná, dochádzalo možno k prekryvaniu niektorých aktivít. Preto hovorím, že treba, aby sa hlavní aktéry vedeli skoordinovať. Preto sme zriadili fórum pre celoživotné usmernenie <clears throat> ktoré sa týka vzdelávania a kariéry. E, členmi fóra sú príslušné orgány, rôzne agentúry, sociálni partnery, e, zamestnávateľia, odbory a, a ďalší univerzity, akademická obec, e, profesné združenia. Misiou je podporiť celé, celoživotné vzdelávanie, celoživotné poskytnúť akési poradenstvo či usmernenie. Um, ja som rád, že naše fórum bolo uvedené ako príklad e, dobrých postupov na európskej úrovni. Okrem zmien vo vzdelávacích systémoch je veľmi potrebné investovať aj dodatočné úsilie do vytvárania udržateľných a kvalitných pracovných miest, aby sme dokázali podporiť e, podnikateľov, aby sme dokázali podporiť rozvoj zručností u, mlad, u mladých či starších zamestnancov, u tých, ktorí e, prácu hľadajú, či, o tých, či u tých, ktorí, ktorí už zamestnanie majú. Musíme tak vedieť reagovať na zmeny, ktoré sa dejú. Pokiaľ ide o demografické ukazovatele a starnutie európskej populácie, tam je dôraz, tam kladieme dôraz na starších zamestnancov, ktorých zručnosti e, sa musia zlepšiť. Zároveň by zamestnávateľia mali dostávať stimuly na to, aby aby naďalej dávali prácu e, týmto, týmto starším zamestnancom, aby, ne, aby neprichádzali o svoju prácu. Ehm, my sme pracovali aj na príslušnej legislatíve, aby sme umožnili dôchodcom pracovať aj po dosiahnutí dôchodkového veku. V Chorvátsku môžu dôchodcovia pracovať 4 hodiny denne. Samozrejme, politika rekvalifikácie, zvyšovania kvalifikácie je veľmi dôležitá. Musíme zdôrazniť, že e, všetky zúčastnené strany majú na tom svoju zodpovednosť. Verejné orgány, zamestnávateľi, ale aj samotní zamestnanci, ako aj komisia. A samozrejme aj komisia, ako hovoril pán komisár. Musím zdôrazniť, že kľúčovou úlohou verejného sektora pri, pri rozvoji a prispôsobaní vzdelávacích systémov um, uh, je, je schopnosť prispôsobiť sa zmenám. Verejný, verejný sektor verejný sektor musí zabezpečiť, že budú k dispozícii finančné a nefinančné stimuly. Chorvátsko víta iniciatívu komisie aktualizovať agendu zručností a podporiť záruku pre mladých. Sme za to, aby sme hľadali, aby sme uplatňovali inovatívne riešenia, ktoré by pomohli v rozvoji kariéry všetkým, kariéry všetkým generáciám. Chcem zdôrazniť, že Chorvátsko je jedným z najmladších členských štátov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 a, e, a že Chorvátsko napríklad využilo e, Európsku iniciatívu záruky pre mladých. Na záver by som rád uviedol, že som presvedčený, že v tomto kontexte na európskej úrovni by všetky členské štáty mali, mali investovať e, do, do nástrojov, ktorí nám umožnia predvídať budúce potreby pracovného trhu, ako, ako, ako aj treba investovať aj, aj do nástrojov, ktoré napomôžu k rozvoji zručností zamestnancov. Myslím si, že by sme mali mať, eh, myslím, že, myslím si, že každý by mal mať prístup eh, k podpore, vzdelávaniu, aby, aby, aby sa šanca všetkých nájsť si lepšiu prácu, či založiť si svoju vlastnú firmu zlepšila. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Babič. Posledným rečníkom bude pani Klaudia Müller z nemeckého parlamentu. Je členkou výboru pre hospodárske otázky energetiku. Nech sa páči, pani Müller, máte slovo. Thank you, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán, pán predsedajúci. Navrhujem, že prejdem do svojej materčiny, takisto do Nemčiny. Ďakujem. Vážené dámy a páni, dovolte aby som eh, urobila eh, predbežnú poznaku. Znovu zjednotenie Nemecka znamenalo eh, prudké zmeny pre mnohých obyvateľov východného Nemecka zo spoločenského hľadiska, z hľadiska zamestnania mnohé staré mm, zamestnania už prestali byť nutné. Mnohí z nich sa stretli e, s mm, problémom potreby rekvalifikácie. Nie každý dokázal sa dostať do novej doby a mm, v súčasnosti e, výzvy spojené s digitalizáciou, s klimatickou krízou e, sú dobre známe. Takisto e, je tu problém demografických zmien. To všetko vidíme, konštatujeme a môžeme príslušným spôsobom prispôsobiť tomu naše vzdelávanie a rekvalifikáciu. V Nemecku existujú veľké rozdiely v tom, ako vnímeme ďalšie vzdelávanie vo väčšine prípadov e, rekvalifikácie sa e, zabezpečuje na rovni podnikov, to platia a organizujú zamestnovateľia. E, pre veľké podniky to je podstatne jednoduchšie, ako povedal pán Schmidt. Malé a najmä stredné, najmä malé podniky majú veľké problémy pri zabezpečovaní takéhoto ďalšieho vzdelávania pre svojich zamestnancov. Takisto aj rozdiely vo formálnom vzdelávaní e, veľmi ovplyvňujú to, ako ide ďalej. 68% ľudí, ktorí už ukončili e, vzdelávanie, pokračujú v tom a v prípade tých, ktorí e, majú iba odborné vzdelanie, je to na úrovni 46% a inak podstatne nižšie 34%. Ehm, mnohých nedosahujeme na základe súčasných opatrení. A ešte ďalšia poznámku v Nemecku. Ehm, otázka školstva sa nerieši na celoštátnej úrovni. Je to v posobnosti ehm, jednotlivých krajín. Sú tu veľké rozdiely aj v otázke vynakladania. Nie všetky zabezpečujú bezplatne. Niekedy máme skilbené vzdelávanie na školách aj v podnikoch, to je tzv. duálny systém a takisté mm, mm, odborná eh, príprava eh, eh, mm, nie vždy E, e, zabezpečená pre e, všetkých, ktorí to potrebujú, aby mohli naďalej pokračovať vo svojom vzdelávaní. Najnovšie v spolkovom sneme sme sa rozhodli o zmenách v systéme podpore špeciálne úvery sa poskytujú nielen pre oblasť vzdelávania, ale aj odbornej prípravy a rekvalifikácie Prajeme si, aby sa tam urobilo viac, aby e, finančné vyrovnanie pre mm, neskôršie vzdelávanie by mala e, pokrývať všetky náklady spojené e, s, s životom, aby nevyvstávali prekážky pre pokračovanie vo vzdelávaní Ehm, pokiaľ e, ide o otázku poskytovania neskoršieho vzdelávania rekvalifikácie pod jednou strechou, je e, e, pre ľudí, ktorí teraz nemajú prácu, môžu sa obrátiť na špeciálny úrad, ktorý im poskytuje podporu, nie však ďalšie vzdelávanie E, takéto možnosti nemajú ľudia, ktorí v súčasnosti e, sú bez práce. E, mali by sme poskytnúť takéto možnosti, aby to nebolo spojené so stigmatizáciou, keď niekto sa obratí na takýto úrad a požiada o ďalšie vzdelávanie. Takisto bolo by eh, možné zvážiť poskytnutie dlhodobého eh, mm, eh, možnosti oslobodenia od práce pre obdobie rekvalifikácie. Zároveň, keď diskutujeme o týchto veciach, si uvedomiť, e, že treba sa pozrieť na jednotlivé oblasti e, odborné, e, či to, čomu učíme na školách, sú stále aktuálne témy. Teraz vyvstávajú nové zamestnania a treba tiež pozrieť, či existujúce odbory zostanú Kolegyňa z Fínska eh, veľmi stručne eh, sa venovala otázky inklúzie. Musíme eh, nevnímať to starým spôsobom zamestnávateľov a zamestnancov treba e, sa pozrieť takisto na ženy. Zdá sa, že nerobíme dostatočne pre nich. Asi e, e, polovica obyvateľov nevníma to, ako budeme riešiť problém podpory ďalšieho vzdelávania. Dnes ešte predpoludním sa o tom tiež hovorilo. Treba urobiť e, kroky na to, aby sme získali pre tieto zmeny celé obyvateľstvo. V opačnom prípade e, pre nás všetkých, pre e, Európsku úniu e, to bude problematické. Ľudia e, sa od nás odvrátia ak ich nebudeme môcť získať pre nový digitálny e, svet na základe e, odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Miller. Nech sa páči. Prechádzame na druhú časť e, našej schôdze k výmene názorov s poslancami národných parlamentov, um, europoslancami, takže nech sa páči. Odozdávam opätovne slovo pani podpredsedničke. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som rada poďakovala všetkým našim hosťom za úvodné slovo. Som si istá, že som si istá, že um, Kolegovia sa už tešia, ako budú môcť položiť našim hostiom otázky. Takže môžete použiť modrú kartu, ak sa chcete prihlásiť do diskusie. Viem, že sa mnohí plánujete prihlásiť v rámci rozpravy, ale musím vás bohužiaľ upozorniť, že rečnícky čas sú len 3 minúty. Prvým rečníkom na zozname je pán Petri z Nemecka. Nech sa páči. Ďakujem pekne pani podpredsednička za udelenie slova. Pochádzam z takého eh, regióna mm, Nemecka, ktorý pozná pán Schmidt. Eh, je to eh, mm, podhorský región, ktorý musel tiež prechádzať transformáciu a viaceré generácie museli prechádzať rekvalifikáciu. Ehm, čísla, ktoré mm, tu spomínala predrednička, nie sú u nás podstatne lepšie, sú veľké rozdiely aj medzi pohľaviami. nie vždy e, máme dostatočne vysoké mzdy. I ehm, chudoba je e, chudoba medzi staršími, najmä ženami tu sa e, hovorilo o tom, že aj svet práce tiež prechádza značnými zmenami a ak e, viete, že e, to, to všetko e, súvisí s krízou v oceliarstve, v automobilovom priemysle a odborné vzdelovania musíte e, tomu zodpovedať. Podľa môjho názoru tu eh, musíme eh, mať eh, na zreteli aj záujmy zamestnávateľov, ktorí musí poskytnúť príslušnú ponuku zamestnancom. Je tu v Nemecku záležitosť sociálnych partnerov, v politických diskusiách v Nemecku um, zaznela ponuka mojej strany, sociálno-demokratickej e, e, strany, pokiaľ e, počas pracovného života odborné vzdelávanie trvá 3 roky, v prípade prerušenia je to 12 dní ročne a tu je výzva na zamestnávateľov, aby sa Hm, e, chopili svoje sociálne zodpovednosti voči zamestnancov, aby e, poskytovali e, podporu. Ide aj o úlohu štátu vytvoriť príslušný model, ponúknuť niečo zamestnancom, aby to bolo adekvátne na individuálnej úrovni, aby umožnilo všetkým pohľaviam ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu. Myslím si, že tu eh, aj na európskej eh, eh, úrovni sa diskutuje o tom, aký sa má vytvoriť celý európsky rámec, aby to sa neriešilo iba na vnútroštátnej úrovni, aby niečo existovalo aj v rámci celej Európy, aby existoval nejaký minimálny rámec na tento účely. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším ročníkom je pán Starovič zo Slovenska. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja vystúpim po slovinsky. Slovinčinou hovorí, uh, hovoria 2 milióny ľudí. Mm, som nesmierne rád, že jednou z priorít novej komisie je aj charta sociálnych práv. To znamená väčšia solidarita, spravodlivejšia Európa, znamená to aj e, väčšiu mieru kohezie samozrejme. Ja som rád, že naše hospodárske systémy e, budú viac dbať aj na sociálny rozmer Potrebujeme, aby naše ekonomiky boli sociálnejšie, zelenšie. Tu zohráva dôležitú úlohu aj OECD. Nový, nový prístup k ekonomickým výzvam, to je projekt, ktorý realizuje OECD a to je niečo, kde sa pracuje aj na, aj na vedeckom základe, na ktorého by sme mohli vychádzať E, tento, tento projekt je aj o nových definíciách, o nových technológiách, nových modeloch, ktoré by sme mohli vybudovať Ehm, je to aj o tvorbe nových politik. Čiže tento nový, pol, nový projekt OECD je previazaný aj s otázkou inteligentných údajov, eh, strategick, ďalšími strategickými otázkami eh, politikov pre inkluzívny rast. Musím ešte podotknúť, že Slovinsko sa na tomto projekte zúčastňuje a spolupredseda spolupredseda skupine priateľov programu. Slovinsko Slovinsko zaznamenalo rast, ale bohužiaľ nemáme dostatok dostatok zamestnancov s príslušnými zručnosťami. Zaznamenali sme preto v tomto smere určit, určitý nedostatok na pracovnom trhu. Prečo je tomu tak? Pretože v minulosti sme sa zameriavali len na trh. Mysleli sme si, že trh si nájde riešenie na všetky problémy, ale to nebol správny prístup. V 90. rokoch minulého storočia som navrhoval premiérovi nové, nové, nové riešenia ale on na tieto nové návrhy, nové prístupy nereagoval. Takže ja naozaj dúfam, že budúce európske investície do vedy um, pomôžu spoločnosti, inštitúciám, pomôžu um, pomôžu v tom, e, aby sme dokázali hľadať efektívnejšie, lepšie riešenia. A to samozrejme zefektívni aj sociálne inštitúcie, Európsku úniu. Um, deti, ktoré chodia dnes do školy, ktoré teda navštevujú školy, tak Mm, hrozí, že teda mnohé z detí, ktoré dnes chodia do školy, budú pracovať v oblastiach, ktoré už potom nebudú ani existovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Starovič. Ďalším rečníkom je pani Kretu z Rumunska. Thank you very much, chair. Uh... Veľmi pekne ďakujem. Je nesmierne dôležité sa uh, poučiť zo skúseností, z našich skúseností, ale nachádzame sa nachádzame sa v momente, v historickom momente, kedy, e, kedy jednoducho máme také skúsenosti, ktoré predtým nikto z nás e, nemal. Um, podnikateľskému sektoru nezávisí, nezáleží na zamestnanosti, dôchodkový, dôchodkové systémy majú dostatky, um, neza, je, to, je to naša je našou povinnosťou riešiť tieto veci. Európska únia um, Ehm, ešte zaostáva, pokiaľ ide o digitálnu oblasť, zaostáva v digitálnej oblasti. Um, my máme svoje skúsenosti s voľbami, roboty a kompútre budú nahrádzať čoraz viac tradičných aktivít, respektíve e, pracovných činností, ktoré tradične vykonával človek. Naše systémy boli založené na tom, že každý mal e, stabilnú prácu na tom, že inštitúcie dokázali vyberať peniaze a že tu boli určité hranice, ehm, ktoré udržali teda kapitál v rámci našich hraníc. No ale situácia sa zmenila. Potrebujeme úplne iné pravidlá, úplne iné nástroje. Predsa nová, nová realita prekračuje hranice. Um, potrebujeme uh, úplne zmeniť pozíciu našej pracovnej sily, potrebujeme politickú vôľu, ktorá tu chýba, chýbajú nám kapacity a musíme nesmieme zabúdať na to, že Ehm, kontroly nevždy fungujú, nevždy sú efektívne, ale možno by sme mohli začať tým, že posilníme postavenie ľudí. Vzdelávanie, vzdelávanie, vzdelávanie, presne tak, ako bolo povedané. A to nielen v prípade detí a mládeže. Celoživotné vzdelávanie. Musíme sa vedieť prispôsobiť, aby mm, ľudia musia, musia byť pripravení na to, že budú musieť meniť prácu na toto všetko ich musíme pripraviť. To ale znamená, že budeme musieť meniť aj priority v súvislosti s rozpočtovými výdavkami. A to dnes nie o 10 či 20 rokov. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Ako ďalší rečník, pani Makár, Chorvátsko, nech sa páči. pozdrav svým ostalým. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Vítam všetkých kolegov. Všetci si uvedomujeme to, že európsky priemysel musí byť konkurencii schopný v období digitálnej revolúcie a musíme e, podporovať e, získavanie digitálnych zručností e, medzi našimi obyvateľmi. Jednotný digitálny trh nevznikne, v podmienkach e, chýbajúcich digitálnych zručností. O tom sa už viackrát povedalo dnes. Digitálne e, zručnosti sú e, nástrojom k získavaniu nových pracovných miest pre všetkých občanov a chýbajúce digitálne zručnosti už teraz obmedzujú ďalší rozvoj v Európe. Európania eh, musia eh, dostať pracovné miesta, ktoré si zaslúžia mm, a musíme eh, umožniť spoločenstvom prístup k veľkému počtu ľudí s, druč, s digitálnymi zručnosťami. Máme problém, mm, mm, nevieme naplniť voľné pracovné miesta mladí ľudia vo veku 15 až 25 rokov e, e, na nich prípada iba 25 a 45 občanov Európy majú iba základy digitálnych zručností. Musíme konať, a to súrne, musíme zabezpečiť odbornú prípravu minimálne jedného milióna mladých ľudí, ktorí budú potom e, vedieť obsadiť pracovné miesta v digitálnom odvetvi. Musíme ponúkať na to učňovské a iné miesta, vrátanie programov krátkodobého zamestnania. Treba e, zabezpečiť e, rekvalifikáciu pracovných síl a reorientáciu E, finančných zdrojov, musíme ich investovať do zlepšenia digitálnych zručností, treba informovať o význame digitálnych zručností e, pre plnohodnotnú účasť na pracovnom e, trhu, pracovné miesta v sektore i TK ponúkajú vysokohodnotné pracovné miesta pre mužov a ženy a pomáhajú prekonávať rozdiely v odmeňovaní mužov a žien a v e, úrovni ich dôchodkov. Treba pritom zabezpečiť e, možnosť sklbiť pracovný a súkromný život digitalizácia a automatizácia mm, obchodných e, procesov ešte viac dôrazňuje význam získavania nových zručností a prístupu k novým pracovným miestám a e, rastu e, firmného sektora a súkromného života. Ďakujem pekne. Kolega Kukuma z Cypru. Kolegyne Kukuma, ďakujem veľmi pekne. Situácia eh, v oblasti eh, zamestnanosti na Cypri je eh, znepokojujúca a spôsobuje to neoliberálna politika v celej Európe. Mm, teraz sa uprednostňujú krátkodobé zamestnania ktoré neumožňuje ľuďom prispievať do dôchodkových fondov. Mladí ľudia sú tlačení do eh, emigrácie, do práce v zahraničí. Sociálny eh, štát eh, je na ústupe, pad, znižujú sa mm, úroveň odmeňovania Európsky pilier sociálnych práv e, spomína význam poskytovania pomoci zamestnaným, e, ktorí trpia e, izoláciou, marginalizáciou a nedostatočnou zamestnanosťou. Príjmy domácnosti od roku 2008 e, sa znižuje a počet ľudí v pásme chudoby bez práce nás všetkých znepokojuje. Som e, zastankyňou európskej minimálnej mzdy a znepokojujú ma snahy obmedziť kolektívne e, vyjednávanie. Je dôležité, aby sme vedeli upravovať mzdy tak, aby sa e, pritom zachovala konkurencia schopnosť podnikov nesmieme uprednostňovať hospodárskú súťaž na úkor dôstojnej práce. Je dôležité vytvoriť regulačný rámec pre nový, nové druhy zamestnania, aby pracujúci eh, mohli eh, zabezpečiť realizáciu kolektívnych zmluv, aby sa dodržovali minimálne normy, normy v oblasti práce, aby ľudia mali bezpečné pracovné miesta. Potrebujeme dohľad a mm, treba zabezpečiť dôstojné nové pracovné miesta, ktoré respektujú práva pracujúcich. To, čo som počula eh, z úst eh, pána komisára a ostatných rečníkov ma znepokojuje predstavu o tom, že e, e, ľudia počas pracovného života môžu meniť zamestnanie aj 10 krát e, a mm, že budú musieť pracovať po tom, ako získajú dôchodkový vek. Takisto aj samotná predstava celoživotného vzdelávania odbornej prípravy je nemenej dôležitá, aby ľudia mohli naďalej pracovať v Grécku e, sa vždy práca považovala za celoživotnú prácu a aj e, ja som sa vždy snažil e, sa zdokonalovať na svojom pracovnom mieste a aj v mojom veku už ťažko nájdem si novú prácu. Veľmi pekne ďakujem. Ďalším e, e, rečníkom je pán Dušek, Chorvátsko. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, keď hovoríme o tejto dôležitej e, téme, o tých výzvach, s ktorými sa potekajú mladí ľudia na pracovnom trhu, nesmieme prehľadať tú skutočnosť, že Európa prechádza demografickou krízou. Každá nová generácia je asi o 25 menej početná než predchádzajúca. Mnohí mladí rodiče by chceli e, e, zostať na pracovnom trhu, ale ťažko sa to sklbuje. Mnohé štáty nemožňujú prácu v nedelu, ale e, vieme, že Ehm, zariadenia predškolského veku častokrát e, v nedelu nepracujú, chýbajú miesta e, v e, materských škôlkach a ďalších predškolských zariadeniach, najmä popoludní a nie tejto ustanovizne sa neprispôsobujú potrebám rodičov to e, vyústuje do rozdielov na pracovnom trhu, pretože e, väčšinou ženy sa starajú deti v prípade neexistencie predškolských zariadení. Nie v e, lepšom záujme zamestnateľov poskytovať nejaké preferencie ženám a to znamená, že popri opatreniach, ktoré e, ustanovuje štát, e, musíme zvyšovať informovanosť e, zamestnávateľov, pokiaľ ide o význam politiky podporujúcej pôrodnosť. Musíme vytvárať nové možnosti na základe pracovných podmienok prospievajúcich rodinnému životu môžeme e, e, využiť aj európske fondy, ktoré by mohli stimulovať e, podnikateľov k opatreniam, ktoré podporujú rodinný život. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Pani Sikud, Estonsko. Ďakujem nad všetky e, pochybnosti e, e, viac informácie ohľadom zvyšovania kvalifikácie, prístupu k rekvalifikačným kurzom na internete, uznanie týchto zručností. Toto všetko prispieva k spoločenským zmenám, ktoré potrebujeme tým zmenám, e, na základe ktorých dostaneme sa k digitálnemu ekologickému e, digitálnej ekologickej budúcnosti, ale treba robiť viac na mentalite ľudí, ako povedal pán komisár Schmidt. Hovoríme o zvyšovaní kvalifikácie, hovoríme o rekvalifikáciami. Nie je to povinnosť, ale príležitosť pre ľudí, pokiaľ ide o ich budúcu prácu a príjmy ale keďže ľudia s e, e, lepším vzdelením e, majú väčšiu pravdepodobnosť e, podrobiť sa celoživotnému vzdelávaniu, treba e, sa lepšie e, orientovať v prekážkach a v tom, čo môže stimulovať ľudí e, E, k e, celoživotnému vzdelávaniu. Napríklad e, v Estonsku sme robili analýzu a dospeli sme k názoru, že ľudia, ktorí nedokončia školu, nemajú formálnu kvalifikáciu, vedia predsa len získať nové zručnosti prostredníctvom práce, pozerania videa na YouTube alebo na základe seba vzdelávania, ale nevnímajú seba ako študentov a všetky všetky kampanie, ktoré vyzvoje ľudí, eh, aby sa zúčastnili celoživotného eh, vzdelávania, eh, sa míňajú účinku nevedia o týchto kurzoch, pretože nevnímajú sami seba ako celovú skupinu. Majú negatívne skúsenosti so školou, s štúdiom, to znamená, že tu potrebujeme iný prístup, aby sme získali tých ľudí, ktorí najviac potrebujú rekvalifikáciu, aby sme ich získali pre túto vec, aby sme im pomohli pochopiť, že napriek tomu, že majú Prípadne negatívne skúsenosti z minulosti, to však neznamená, že nedokážu získať nové zručnosti alebo že programy, ktoré pripravujeme, nie sú určené pre ním. Takže pracujeme s mentalitou ľudí, a tým sa skôr dostaneme e, e, do situácie, keď budeme mať e, inteligentnú a digitálne zručnú pracovnú silu. Ďakujem veľmi pekne. Senior Pérez, Španielsko. veľmi pekne ďakujem pani predsednička, vystúpim po španielsky. Ja mám deti vo veku 8 a 12 rokov a som si istý, že keď začnú pracovať, e, tak práca už nebude taká, ako, ako ju poznáme dnes. E, oni to ešte nevedia, nevedia samozrejme, čím, čím sa stanú, kde budú pracovať. Možno, že pôjde o niečo, čo ešte neexistuje, o, o práce, ktorá, ktorú ešte dnes ne, nepoznáme. Čiže otázka, otázka stojí, ako nastavíme vzdelávacie systémy v tak, dyna, v tak dynamickom prostredí, prostredí meniacich sa pracovných trhov. Akým um, mali, mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo nám povedala nemecká kolegyňa ohľadne kreditov. Ja som za duálny spôsob vzdelávania, za to, aby mladí nemali len teoretické vzdelávanie, ale aby zároveň s tým, ako si študujú teóriu, mohli spoznať, ako to funguje v praxi. To nie je nič nové. V Extremadure sme s tým za začali už v roku 2014, funguje to u nás dobre. Ja pochádzam zo Španielska, u nás je najvyššia nezamestnanosť v Európe, najvyššia nezamestnanosť mladých, ale štatisticky hovoria, že súčasná generácia mladých je najlepšie vzdelaná v porovnaní z celej histórie, čiže Mo, mo, možno, že majú dobré vzdelanie naši mladí, ale nemajú také vzdelanie, ako od nich žiadajú podniky. Um, viete, že štvrtá, štvrtá priemyselná revolúcia už prišla a preto by sme preto by sme skutočne mali vedieť pomôcť našim mladým. Našou výzvou vo Španielsku, ale aj v Európe je je vzdelávať, e, vzdelávať e, tak, aby, aby boli naši mladí atraktívni pre, pre podniky vo svete. Samozrejme, jazyky sú dôležité pre vzdelávanie. Ako som hovoril na začiatku, naše deti budú pracovať, e, budú robiť prácu, ktorú my možno ani dnes nevieme predstaviť, alebo taká práca ešte neexistuje. Musíme pomôcť, musíme pomôcť mladým, spomínal som už duálne vzdelávanie, ale problém je v tom, že musíme konať už teraz nový horizont Európa 2020 musí byť odrazovým mostikom na to, aby sme mohli pripraviť budúcnosť. Budeme, budú, budú, do budúcna budeme potrebovať ľudí s digitálnymi zručnosťami. Teda začnime pracovať už teraz je potrebné neprehlbovať, neprehlbovať digitálnu priepasť. Um, musíme, musíme byť schopní samozrejme postupovať takýmto spôsobom, ak chceme, aby naši mladí mali prácu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz budeme pokračovať ďalším španským predstaviteľom, pánom Šantrezom. Vystupím po španielsky. Dobre popoludne. Politická skupina, ktorú zastupujem, je skupina Vox, Vox je súčasťou skupiny EKR v rámci Európskeho parlamentu. My si myslíme, že vzdelávanie nie je len ekonomickou otázkou. Je to, je to otázka, ktorá sa týka človeka, osôb, preto, preto politici, politickí lídry musia zabezpečiť to, aby, aby, aby všetky inštitúcie e, verejné či súkromné boli schopné poskytnúť e, dobré vzdelanie, dobrý rozvoj osobnosti. My si myslíme, že treba mať na zreteli to, eh, čo je všeobecné vzdelávanie, vzdelávanie žiakov eh, v rámci stredných škôl, všeobecné vzdelávanie Mm, tak ako vo Francúzsku napríklad, vo, vo Francúzsku napríklad vychádza zo spoločného základu, ktorý tvoria štyri disciplíny a všet, všetci, všetci žiaci, eh, ob, občania alebo teda cudzinci, ktorí v krajine žijú, musí absolvovať všetky tieto eh, disciplíny. Prvou disciplínou je národný jazyk, materinský jazyk, to znamená aj štúdium kultúry toho konkrétneho štátu. Druhou disciplínou sú vedecké štúdia. V zásade tam ide o matematiku, um, aby každý, aby každý vedel sa pohybovať, alebo teda, aby ovládal základné teda technické zručnosti. Ďalším, ďalšou disciplínou je ďalší materinský jazyk, ktorým nie je ten prvý materinský jazyk alebo, teda, alebo, alebo, ide, alebo ide o iný jazyk, jazyk iného štátu, no a ďalšou disciplínou je potom informatika. Tá, tento všeobecný základ, ktorý obsahuje tieto e, základné prvky, e, by prispel, ten, tento všeobecný základ by pomohol a za uplynulé roky sme boli svedkami toho, že naozaj chýbajú digitálne zručnosti. Ja, mám, ja, ja sám mám priamu skúsenosť. 30 rokov som učil na univerzite. Ale to neznamená, že pôjde Takéto niečo by malo byť ale spoločným základom pre všetkých, pretože ide o niečo, čo je dôležité aj pre osobnostný rozvoj každého. Je to kompatibilné a malo by to ísť ruka v ruke so schopnosťami a s tým, že treba samozrejme dbať aj na to, aká je ekonomická realita, v ktorej, žije, v ktorej žijeme. Tieto kapacity, tieto schopnosti by mali byť také, ktoré musia byť primerané požiadavkám e, najmä súkromného sektora, pretože súkromný sektor vytvára najväčší počet pracovných miest, či v Únii alebo mimo. Takéto schopnosti musia byť rozvíjané s tým, že treba mať na zreteli potrebu zlepšovať, zvyšovať e, vzdelávanie. Tam nemôže dôjsť k nejakému nepomeru, ako, napríklad, ako, ako je tomu napríklad v Španielsku či v iných krajinách. Uh, a um, musí byť musí, jednoducho musíme vzdelávať e, našich žiakov tak, aby sa dokázali uplatniť na pracovnom trhu. Napríklad niektorí univerzi- Niektorí absolventi univerzít nedokážu nájsť prácu. E, dôstojnosť osoby ale vyžaduje to, aby práca bola odna, od, odmeňovaná náležitým spôsobom, dôstojným spôsobom a dostatočným spôsobom na to, aby osoba samozrejme dokázala z toho vyžiť a aby spoločnosť dokázala oceniť prácu, tak prácu osoby, či už ide o univerzitné, či už teda osoba má univerzitné vzdelanie alebo nie. Ďakujem veľmi pekne. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. A takto sa dostávame na záver zoznamu so rečníkov, takže teraz dám opäť slovo panelistom. Myslím si, že sme počuli veľa zaujímavých vstupov, pripomienok aj otázok z rôznych častí Európy. Ak smiem, tak by som chcela povedať, že tu bola jedna vec, ktorá bola spoločná a to bol vplyv digitálnej revolúcie na trh práce, keďže e, komisia dnes uverejnila prvé oznámenie e, týkajúce sa digitálnej revolúcie. Najprv by som chcela ozdať slovo komisárovi Šmitovi, aby mohol reagovať na otázky a pripomienky a aby uviedol niektoré e, svoje e, záverečné pripomienky k tomuto panelu. Nech sa páči, máte slovo. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, máte úplnú pravdu. Uh, tá výzva, ktorej čelíme, to je digitálna výzva, táto digitálna revolúcia pravdepodobne zmení väčšinu pracovných miest a bude to vyžadovať od každého z nás investíciu. Budeme musieť investovať do vedomostí. A chcel by si tam znova zopakovať, že investícia do znalosti, do ďalšieho vzdelávania. To je pozitívny aspekt, to nie je povinnosť, je to nová príležitosť, ktorej sa treba chopiť. Musíme to hovoriť ľuďom, ktorí si robia starosti, ktorí si robia veľké starosti a to právom, ktorí si teda robia starosti o to, aký vplyv bude mať ako digitálna revolúcia na svet práce. Nie, musíme im povedať, že na nich nezabudneme. Každý kto má zodpovedné miesto na eh, miestnej úrovni, na národnej úrovni, na európskej úrovni, ale aj v súkromnom sektore musí zlepšiť eh, existujúci vzdelávací rámec. Digitálna revolúcia si od nás vyžaduje, aby sme zmenili svoj pohľad, aby sme dokonca aj zmenili tie rozmery, o ktorých hovoríme. Po druhé, na tejto diskusii som si všimol, že je to naozaj problém. Tí, ktorí sú najmenej e, vzdelaní, dostávajú najmenej možností, do nich sa investuje najmenej. A sú to práve ich pracovné miesta, ktoré sú najviac ohrozené. O čo tu teda ide? Treba nájsť správny prístup, správne metódy a snažiť sa postarať o to, aby všetci títo zamestnanci boli zapojení do vzdelávania. Viem, že mnohí z nich možno nemajú úplne pozitívne spomienky na časy, keď boli v škole, tak musíme nájsť nejaký pozitívny spôsob, ako im poskytnúť e, novú perspektívu a tým aj nové príležitosti. A do istej miery už aj to je revolúcia sama o sebe, pretože musíme zmeniť rámec, spôsob, akým robíme veci. Po tretie, často sú to tí najstarší pracujúci ako naozaj e, najstarší, do ktorých najmenej investujeme. A to znamená, že tu dochádza e, k digitálnemu rozporu, k digitálnej medzere vo firmách. Sú to práve títo ľudia, ktorí nevždy držia tempo s tými zmenami, ktoré sa objavujú v ich práci a to vedie ku diskriminácii. Keď napríklad hovoríme o celoživotnom vzdelávaní, tak to by malo znamenať naozaj celoživotné. A dokonca aj potom, ako ukončíte svoj profesionálny život, tak um, by vaše starnutie malo byť aktívne. To znamená, že po vašej kariére by ste stále mať, mať prístup vzdelávaniu. To je niečo, čo mi je veľmi blízke. Všimli sme si, že ženy sa menej zúčastňujú používania nových technológií. Keď sa pozriete na výsledky dievčat v porovnaní s výsledkami chlapcov v škole, tak dievčatá sú často o mnoho lepšie žiačky a študentky aj v technických predmetoch a táto bariéra, keď ide o pracovné miesto a zamestnanosť, tak tieto bariéry treba jednoducho odstrániť. Chceme mať e, rovnosť mužov a žien a to platí aj v oblasti digitálnej revolúcie. No a nakoniec, keď sa pozriete na veľkú firmu, alebo keď sa pozrieme na to, čo nás čaká, keď sa pozrieme na budúcnosť, ktorá nás čaká keď hovorím o tej najbližšej budúcnosti, nehovorím o budúcnosti o 20 rokov, možno o budúcnosti o 5, 6, 7 rokov, tak e, musíme prekvalifikovať, zmení kvalifikáciu asi polovice, ale možno viac ako polovice pracovnej síly. Takže hovoríme o 100 120, 130 miliónoch ľudí. A to je naozaj obrovské množstvo ľudí. Je to veľmi e, dôležitý finančný záväzok aj finančný záväzok. A nemôžeme to urobiť bez štátneho rozpočtu. Nemôžete to urobiť bez investovania. A hovorím o investíciách, pretože investovať do vedomostí, investovať do zručnosti je investícia, ktorá je rovnako dôležitá ako investície do robotov a počítačov Musíme teda zmeniť náš úhol pohľadu, keď ide o spôsob, akým sa dívame na tieto investície eh, v podnikoch. Keď ide o možné zníženie daní a odvodov a keď ide o mieru zdaňovania, tak na to sa tiež musíme pozrieť. O niekoľko týždňov eh, Začneme e, s touto novou iniciatívou pre zručnosti, bude to nový krok a táto nová agenda sa bude musieť realizovať na základe skúseností, kultúry alebo miery, do akej niektoré štáty zaostávajú, alebo zase sú ďaleko pred ostatnými. Keď hovoríme o umelej inteligencii, tak sú tu iné e, požiadavky, ktoré môžu e, transformovať e, firmu, transformovať celé sektory, ako je zdravotníctvo. Môže to transformovať povolania v zdravotníctve, to už sa deje. A to znamená, že už dnes sa musíme pripraviť na tieto zmeny. Ale musíme sa pripraviť sebavedomo, s veľkou mierou istoty. Nemôžeme strašiť ľudí my musíme vyžarovať seba dôveru. Musíme ľuďom povedať, že to bude zmena k lepšiemu. Ľudia nebudú musieť robiť veľa opakovaní. Nech stroje robia tie činnosti, ktoré sa opakujú. A využíme to, čo ľudia vedia robiť lepšie. A čo majú lepšie? Empatiu, tvorivosť, spoluprácu v týme toto je naozaj obrovská záležitosť pre Európu. Ale je to súčasťou našej budúcnosti. Ako som povedal, prijali sme dôležitú stratégiu, digitálnu stratégiu a toto je východiskový bod. A keď budeme úspešní v tomto úsilí, tak uvidíme, že Európa bude úspešná na medzinárodnej úrovni. Konkurencia v USA, v Číne a v iných štátoch investuje do pracovnej sily a my by sme mali investovať do našej pracovnej sily, do mužov, žien, do detí. My sme včera hovorili o detskej záruke včera. Je to podľa mňa boj, ktorý môžeme vyhrať. Som optimistický. Môžeme transformovať Európu. Dnes sme veľkou ekonomickou silou a musíme sa postarať o to, aby to tak bolo aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ďakujem za vaše pozitívne posolstvo, pozbudivé slova. A teraz by som sa chcela obrátiť na pani Kilonen. Už po svojom úvode ste hovorili, že sa musíme učiť jeden od druhého a počula som vystúpenia z rôznych častí Európy a dávam vám teraz možnosť povedať, čo ste vy našli zaujímavé na tejto diskusii. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Naučila som sa tu niečo a to je dobré pre političku. Keď sa divím na digitálny vek, tak vždy sa divím na to, kto robí tie zmeny. Niekedy mám pocit, že ľudia už nie sú súčasťou tejto záležitosti, že to vyzerá skôr tak, ako by to prichádzalo odkiaľ si z vesmíru, z nejakej tajomnej planety. A v skutočnosti nerobíme tie zmeny. My sme tí, ktorí rozhodujú, že chceme zjednodušiť ťažkú prácu alebo chceme nahradiť človeka? Nemyslím si. Ale aká je tá duševná situácia, ako vnímame digitálny vek, ktorý nám vstupuje do života. Ako to vnímame? Je to dobré, je to zlé? Myslím si, že jednoduchšie riadiť digitálne otázky, než riadiť a kontrolovať klimatické zmeny. Môžeme všeličo meniť, môžeme zmeniť naše správanie, môžeme konať, môžeme ovplyvňovať, ale pokiaľ je o prírodu a planetu, je tam vždy o mnoho viac ťažkostí a planetu nemôžete kontrolovať tak ako digitalizáciu alebo ako zvyšovanie kvalifikácie ľudí. Ale dúfam, že sa menej naša spotreba. Už nepotrebujeme toľko tovaru. Ľudia sú viac skúseností. Sú niečo iné pre svoj život. A myslím si, že aj to je výzva, ale aj možnosť pre sektor služieb. keď si ľudia myslia, že už neexistujú pre nich pracovné miesta, tak eh, podľa mňa im na sledujúcich rokov poskytne možnosti sektor služieb. Ale možno si to ešte neuvedomuje. Stále si myslíme, že viac tovorov z nás urobí lepších ľudí a možno budúci rok alebo možno za niekoľko rokov už budeme rozmýšľať inak. Zistíme, že nepotrebujeme toľko veci, že nepotrebujeme konzumovať viac, že potrebujeme niečo úplne iné vo svojom živote. Myslím, že mnohé prejavy tu boli veľmi dôležité, ktoré sa týkali schopností, ktoré majú ľudia. Môžete sa snažiť ľudí vzdelávať, bez toho, aby ste sa ich pýtali, čo potrebujú, čo môžu urobiť, čo sa vedia naučiť, ako najlepšie sa to vedia naučiť. Musíme sa zamerať na ľudí a musíme mať prispôsobené vzdelávacie programy. Musíme sa ich pýtať, čo oni chcú, čo oni potrebujú. Musím povedať, že obyvateľstvo stárne v Európe. Nie je tu veľa už malých detí. Zabudáme na rodinný život. Chceme ešte vôbec rodinu a deti. Chceme mať e, flexibilné možnosti v práci. Chceme mať predsa aj niečo iné, nielen pracovný život. A nakoniec by som na záver chcela povedať, že musíme priniesť nádej beznádejným zručnosti tým, ktorí nemajú zručnosti a musíme budovať dôveru namiesto toho, aby sme vyvolávali nedôveru. A to je, myslím si, že veľké dielo pre nás všetkých. Ďakujem, veľmi dobrá diskusia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, pocestujeme zo severu na juh. Bolo tu niekoľko vystúpení aj z juhu Európy, bolo tu niekoľko vystúpení z Chorvátska, takže to vyzerá tak, že táto agenda je naozaj prioritou v Chorvátsku, je to priorita pre predsedníctvo, Takže je naozaj veľmi dobré. A teraz by som celo za slovo o pánovi Babičovi nám povedal, či súhlasí s fínskou kolegyňou. Pán poštovana gospođo Harancova. E, na... Vážená pani Charancová, samozrejme, že Súhlasím s tými názormi, to som už povedal vo e, svojom úvodnom prejave, ale bolo veľmi dobre vypočuť si vystúpenia e, mnohých e, kolegov, ktorí hovorili o dynamickej povahe trhu alebo pracovného trhu v Európe. Keď ste povedali, že pochádzame z juhu Európy, kde je veľká mobilita pracovnej síly do štátov, kde je vyššia životná úroveň a viac pracovných miest, tak um, áno, je to tak. Pán Starovič zo Slovenska povedal, že trh si nevie poradiť s našimi problémami a 65% tých, ktorí e, skončia univerzitu, dostávajú diplomy na pracovné miesto, ktoré už neexistujú. Ale potom sme počuli pani Karakomu Cypru, ktorá povedala, že minimálna mzda je mečom e, s dvomi čepelami. A Týka sa to um, aj tých osôb, ktoré už sú v dôchodkovom veku a ešte pracujú. Uh, osoby v dôchodkovom veku, ktoré ešte môžu pracovať, uh, môžu byť mentormi pre mladých ľudí na trhu práce, ktorí ešte len prichádzajú na trh práce. V starovekom Grécku existovalo celoživotné vzdelávanie, ale chcel by som vám pripomenúť, že keď sa pán Špík predstavil Európskemu parlamentu, hovoril o, o rekvalifikácii a zvyšovaní kvalifikácie. Trh práce je veľmi dynamický, trh nie je statický a všetky zmeny na trhu práce sú potrebné. Rekvalifikácia, zvyšovanie kvalifikácie, celoživotné vzdelanie a čo pani Miller z Nemecka hovorila, keď hovorila ona, tak e, niečo môže platiť pre štáty, ale niečo nemusí platiť. Európska komisia, Európsky parlament nám môžu pomôcť získať isté informácie a mladí ľudia budú mať právo na prácu a právo na rovnakú mzdu. Som naozaj veľmi rád, že sme mali túto rozprávu. Myslím si, Už pán Schmidt hovoril, že o tomto sa hovorí v európskych inštitúciách, ale musí sa o tom hovoriť aj v národných parlamentoch. Nech sa o čomkoľvek rozpráva doma, prispieje to aj k ekonomike celej Európskej únie. Je to pravda, že my ako národ starneme. A pomocou našej komisie pre demokraciu musíme hľadať e, nástroje na zvyšovanie pôrodnosti. A keď budeme v tom úspešní, tak budeme úspešní vo všetkom ostatnom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše pripomienky. A teraz tu máme pani Miller z Nemecka, takže Rozmýšľam, či nájdete správnu rovnováhu medzi tými e, vystúpeniami, ktoré ste práve počuli. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne aj za tú napínavú diskusiu takto neskoro popoludní. Môj prvý dojem je taký, že sme všetci zajedno v tom, že ďalšie vzdelávanie je dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Je to rozhodnutie, či sa Európe podarí byť e, pripravená do budúcnosti alebo nie. Takže je tu otázka, či ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie sa bude uplatňovať všade a vo všetkom. Mali sme zaujímavú diskusiu, či je to úloha trhu alebo štátu. Pri normálnom vzdelávaní, pri prvom vzdelávaní sme si už dali odpoveď. Vzdelávanie je právo. Každé dieťa má právo na vzdelávanie a vo väčšine štátov je to aj povinnosť do istého veku. Pokiaľ ide o ďalšie vzdelávanie, odborné vzdelávanie, tak tam to už nemáme. Tam to už nie je právo. Otázka, ktorú by sme si mali a mohli položiť je, Nemali by sme sa snažiť o to, aby vzdelávanie e, neskončilo v dospelosti, ale aby pokračovalo ďalej až do hlbokej dospelosti. Museli by sme na to vytvoriť dostatočnú a zodpovedajúcu infraštruktúru a museli by sme tomu prispôsobiť pracovný svet a práva pracujúcich. Áno, súhlasím s kolegami z Cypru. Pre mnohé štáty E, pre mnohých ľudí je to naozaj desivá predstava, predstava, že by mali často meniť e, svoje povolanie alebo svoje pracovné miesto, ale pritom je to príležitosť a keď k tomu nebudú vytvorené podmienky, keď nebude mať možnosť sa prispôsobiť meniacej sa situácii, tak to bude zle. A to nemôže byť iba úloha trhu, musí to byť aj úloha štátu. Je to štát, je to Európa, ktorá stratí, ak e, nevyužíme tieto možnosti. Kolegyňa z Islandu je už žiaľ preč, ale uh, E, z Estonska už preč, ale hovorila o tom, že e, naozaj musíme hovoriť s tými, s ktorými sme ešte nehovorili, pretože to nie sú len e, ich pracovné miesta, ktoré sú ohrozené, ale teda všetkým sú to ich pracovné miesta, ktoré sú ohrozené. A potom kolega zo Španielska hovoril o školskom vzdelávaní. Išlo o technické predmety, o jazyky, počítačové znalosti ale chýbajú takéto otázky, ako je tvorivosť, možnosť eh, kriticky spochybňovať veci. Aj to je dôležitým predpokladom aby človek obstal v novom eh, digitalizovanom svete. Pani Makar eh, to hovorila veľmi jasne. Otázka, či naletíme na falošné správy. Aj to je otázka celoživotného vzdelávania. Sme schopní v digitálnom svete spochybňovať kriticky veci, ktoré sa nám ponúkajú, aby sme potom e, mohli by užitočne vedeli to rozoznávať aj spoločnosti. Nie je to iba otázka hospodárstva, je to e, otázka spoločnosti, našeho spoločného spolunažívania. Či e, to zvládneme v dobrej Európe, alebo či sa rozpadneme. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Prepačte, ešte máme e, prihlášku do diskusie na poslednú chvíľu. Dostala som žiadosť od výboru regionu od pána Karočeného, ktorý bol spravodajcom pre sociálnu politiku. Nech sa páči, máte slovo na jednu minútu. Pán Karačone, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. E, vážená pani predsedajúca, spolupredsedajúci pán komisár, dámy a páni, ja mm, pôsobím na výbore regiónov to je zhromaždenie Európskej únie pre miestnych zástupcov. My ako výbor sa budeme koncentrovať na agendu zručností, eh, zvyšovanie zručností. My sme presvedčení, že, agentúr, že agenda zručností je pre rozvoj Európy veľmi dôležitá. Treba túto agendu aktualizovať, samozrejme treba mať na zreteli miestne a lokálne podmienky. Investícia do ľudského kapitálu by mala byť vnímaná ako sociálna investícia. Takisto by do toho mali spadať aj ďalšie aktivity, um, kontakt, pomoc s nevyhodnených skupinám. Potrebujeme pracovať na spolu, potrebujeme spolupracovať, vytvárať partnerstva medzi miestnymi, regionálnymi a národnými um, subjektmi, eh, občianskou spoločnosťou. Musíme zobrať do úvahy kvalif- potrebné kvalifikácie eh, cestou formálneho či neformálneho vzdelávania. Dovolte mi jeden príklad z miestnej úrovne. Eh, máme, máme máme program v Maďarsku, eh, kde viac ako 100, eh, kde 100 Rómom v miestnej komunite bola, bolo ponúknuté pracovné miesto či už išlo o, o, o miesta, e, ktoré sa týkali práce v záhrade alebo um, pomoci v, v miest, miestnej komunite, um, dostali aj e, certifikáty a to pre nich predstavovalo zvýšenie um, to, na, na tento certifikát boli naozaj veľmi pyšní a boli radi, že sa mohli na e, takomto projekte zúčastniť. To malo samozrejme za dôsledok, e, respektíve malo to aj pozitívny dosah, že sme takýmto spôsobom mohli pomôcť rodinám. Bol to taký malý projekt, ale je to dobrý príklad, e, dobrá ukážka toho, že miestna regionálna úroveň sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o implementáciu riadenia zručností, pokiaľ ide o, o inovácie a, a, a inovatívne um, kapacity. A ako, ako dôležitá je pomoc vlastne a podpora inštitácií. Tu, ďalej, ďalšími dôležitými javmi e, sú e, únik mozgov a starnutie populácie. Tieto, tieto dva aspekty sú, um, sú m, musíme skrátka riešiť aj tieto dva javy. Um, Európska únia navrhuje mechanizmus, pomocou ktorého by sa, by sa dali tieto javy riešiť, ale do toho musia byť samozrejme zapojené miestne regionálne orgány. Ja som spravodajcom k demografickej zmene, to je jedna z najväčších víziev, ktorej čelia mestá a regióny v Európe. E, rekvalifikácia, zvyšovanie kvalifikácie sú nesmierne dôležité na to, aby sme dokázali čeliť týmto výzvam, ktoré pred nami stoja. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne tým naša rozpráva končí. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem za účasť, ale predtým, než um, uzatvoríme naše stretnutie, by som rád všetkým poďakovala. Poďakovala spolupredsed, spolupredsedajúcemu pánovi Marasovi a uh, udelujem mu teda slovo na záverečné poznámky. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne a ja veľmi pekne ďakujem parlamentu, Európskom parlamentu za to, že zorganizoval tento Európsky parlamentný týždeň. Som veľmi rád, že sa toto podujatie konalo. Um, rád by som, e, dovolte mi zosumarizovať to, čo tu odznelo a to, čo považujem za veľmi dôležité. Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým za e, spoluprácu, ďakujem našim panelistom. Opätovne som, mm, musím konštatovať, že som veľmi rád, že komisia považuje témy, o ktorých sme hovorili, za priority. Možno nie každý členský štát má rovnaké priority, pokiaľ ide o vzdelávanie, zručnosti, pracovný trh ale nakoniec všetci sme súčasťou EÚ, ktorá buduje svoju budúcnosť spoločne. To znamená, že by sme mali premýšľať spoločne, mali by sme premýšľať nad investíciami do budúcna, do našich detí. To je niečo, čo musíme považovať za svoju prioritu. Mm, ak by som mohol niečo navrhnúť Európskej komisii. No už myslím si, že by sme mali konať e, všetci veľmi rýchlo, musíme reagovať rýchlo, musíme pripraviť um, riešenia. Napríklad, keď sme si uvedomili, že keď sme si uvedomili pred pár rokmi, že máme problém s nezamestnanosťou, tá komisia navrhla veľmi dobrý, efektívny plán. Uh, v Európskej únii a ja si myslím, že by sme mali e, takýmto spôsobom pokračovať v tejto ceste. Keď hovoríme o vzdelávaní a zručnostiach, e, pracovnom trhu, tak vidíme, že bohužiaľ naši občania e, vo väčšine európskych štátov nedostávajú náležité vzdelávanie. Ak sa pozrieme ak sa e, ak sa pozrieme na konkrétne čísla, tak možno len 10% získa vzdelanie, vzdelanie, ktoré im pomôže naozaj e, k lepšej pozícii na pracovnom trhu. Možno v niektorých štátoch je situácia lepšia, niekde horšia. Mm, bolo, pre komisiu by malo byť, aj, by malo byť prioritou aj to, že tí, e, ktorí majú nízke vzdelanie, um, nemajú možnosť získať dodatočné školenie, dodatočné vzdelanie. Len jeden z piatich um, využije e, niektorú z príležitostí celoživotného vzdelávania. Čo mám na mysli? Mám na mysli to, že e, komisia by mala vziať do úvahy aj tie kritické body. Um, Mm, niektoré, ma, mám na mysli to, že by sme mali urychlenie up, začať niektoré tie programy, ktoré by nám pomohli v tejto situácii uplatňovať. No a e, tieto aspekty budú dôležité aj pre ekonomický e, rozvoj, pre ekonomický rast. Ehm, všetci naši občania musia mať možnosť e, sa vzdelávať počas celého života a opätovne len zopakujem, že táto situácia, prepáče, táto diskusia určite nebola posledná, pokiaľ ide o túto tému. Čaká nás veľa diskusí do budúcna, kedy sa pozrieme na trendy, na, na vývoj. E, určite budeme spolupracovať a spoločne sa budeme snažiť o vytvorenie uh, lepšieho, modernejšieho ehm, pracovného trhu a dúfam, že všetky krajiny budú mať možnosť e, z toho profitovať. Ďakujem veľmi pekne. Well, <laughs> Veľmi pekne ďakujem. Prajem vám pekné popoludne a šťastnú cestu domov. Dovidenia.